Kolejny punkt porządku obrad. Opäť vás vítam. Môžeme pokračovať ďalším bodom. Je vyhlásenie podpredsedníčky komisie a vysokej zástupkyne EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. A témou je situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. V mene vysokej zástupkyne dávam teraz slovo pánovi komisárovi.